Mm, toto treba, na to treba upozorniť technickú službu. A teraz prejdeme k otázkam na komisiu. Bude to kratšie dnes večer, eh, pretože táto diskusia už trvala 25 minút a kvôli teda postupom sú tu takéto sklzy, je mi to ľúto ale skončíme trochu po polu osmej, ale budem sa snažiť dodržiavať tento čas. Rečníci majú 30 sekúnd. Prvá otázka, otázka 28. Pani Blinke Vyčiute, pán Barnier, máte teraz slovo. Mm, vy máte odpovedať na túto otázku, pán Barnier. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Blinkeviču Tepok e, položila veľmi dôležitú otázku. Ide o reformu dôchodkových fondov. To je kľúčová otázka pre nasledujúce roky vzhľadom na výzvy, ktorým budeme spoločne čeliť, napríklad demografické o obyvateľstva, mobilita pracovníkov, ale aj preto, že dôchodkové fondy sú dôležitou investíciou a ukázalo sa, aký je tento e, sektor krehký vzhľadom na finančnú krízu a taktiež s, kvôli správe Dela Rozier my príjmeme rôzne iniciatívy a orientácii, e, ktoré sa týkajú politickej oblasti. Predložili sme alebo predložíme v priebehu e, roku 2007 zelenú knihu o dôchodkových fondov a tu pôjde o e, reguláciu súkromných dôchodkových fondov v kontexte revízie smernice, pokiaľ ide o dohľad nad profesionálnymi dôchodkovými spoločnosťami. A komisia chce posilniť vnútorný trh v tejto oblasti dôchodkových fondov. Revízia smernice pokrie aj e, e, pravidlá riešenia dôchodkových fondov a to odrkadlí žiadosť Európskeho parlamentu počas rokovaní o smernici e, Solvability 2 aby tu bola táto oblasť úplne jasná. Musím dodať, že komisia e, sa zameria na rešpektovanie v rámci subsidiarity volieb, ktoré sa týkajú členských krajín a ich príslušnosti e, k rozličným dôchodkovým systémom. Ďakujem. A teraz pani Blinkeviču, to je 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu odpoveď a teším sa, na zelenú knihu, ktorú ste spomínali. Táto téma spôsobuje veľké obavy mnohým európskym občanom, napríklad v mojej krajine, v Litve. Dôchodky sa znížili kvôli súčasnej finančnej a hospodárskej kríze. Pán komisár, rada by som sa spýtala, prečo sa venovala taká malá pozornosť v komisii. stabilite fondo, dôchodkových fondov a v stratégii 2020 by sme mali brať do úvahy súčasnú demografickú situáciu, situáciu na trhoch. Podľa mňa táto téma je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité, ako sa zachováme v nasledujúcich rokoch. Pán komisár. Uh, Chceli by ste reagovať? E, pani poslankyňa, v dokumente Stratégia 2020, čo je dokument zameraný na rast, zelený, inteligentný rast, inkluzívny a férový rast, je jasné, že nemôžeme pokryť všetky témy a z tohto dôvodu máme iné nástroje a iné príležitosti a rámce na riešenie otázky, ako je napríklad táto. Je to niečo, čo vyplýva z našej zodpovednosti. A vzhľadom na všetky výzvy, ktoré som spomínal, som pred chvíľou povedal pani poslankyňa, že dôchodkové fondy sú dôležité, rozličné typy e, dôchodkov založených na štatutárnej kapitalizácii e, predstavujú dôležité tú časť dôchodkového režimu v mnohých členských krajinách. Opakujem, že budeme pracovať a rešpektovať subsidiaritu, a takisto aj príslušnosť mnohých krajín niektoré z nich poznám, ktorým závisí, e, ktorým záleží veľmi na tom priebežnom systéme v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch bude pripravený tento dokument a teším sa na čo najširšiu debatu spolu s vami a s vašimi kolegami. Ďakujem pekne. A ešte je tu pán Obermajer, ktorý chce položiť doplňujúcu otázku, takže pol minúty. Ďakujem pekne vám, predseda. Moja, môj štát, Rakúsko, podporuje súkromné dôchodkové fondy príspevkom o výške 210 eur aj keď e, tu boli určité problémy v súvislosti s finančnou krízou v USA. Musíme spraviť otázku, že či e, dôchodkové fondy, dôchodkové sporenie nie je hlavnou úlohou štátu. Musíme ale riešiť otázku špekulácií. Preto ma zaujímalo, že či by z hľadiska komisie nebolo, e, nebolo nezodpovedné podporovať dôchodkové fondy bez toho, že by tam boli nejaké kvalitatívne štandardy a častokrát to dochádza k strátam a to, tie potom musia riešiť samotné štáty. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán komisár. Predseda Barroso pred chvíľou reagoval na viaceré otázky spojené s veľkými témami spojenými s finančným pohybom. Hovorili ste, pán poslanec, o špekuláciách. Čo môžem povedať e, v, zo svojej pozície Európskeho komisára, spojen, e, ktorého zodpovednosťou je vnútorný trh a služby, regulácia a dozor, je to, že žiadny produkt, žiadny trh, žiadne územie nebude uchránené od tohto inteligentného dozoru a efektívnej regulácie. Žiadne takéto miesto tu nebude. Uh, pre tých, ktorí budú na týchto trhoch s rozličnými produktami, tak tých sa bude týkať naša snaha, ktorá sa už začala. Je tu balíček dozoru, o ktorom sa diskutuje a vo viacerých revíziách smernice, napríklad smernice IRP, chceme vytvoriť e, striktné investičné pravidla a ja potvrdzujem, že žiadny z týchto produktov a trhoch nebude uchránený od tohto dozoru. Bude tu potrebná transparentná, inteligentná a efektívna regulácia. Ešte jedna otázka. Pani Tikao, minu, e, pol minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Je nevyhnutné, aby sme mali dlhodobú stratégiu, pokiaľ ide o, o reformu dôchodkových fondov, či už ide o súkromné alebo verejné dôchodky. Uh, hovorím o tom, že od 70. rokov tá úroveň porodnosti narastla. Títo ľudia pôjdu čoskoro do dôchodku. Dnes máme ehm, porodnosť veľmi nízku a už čoskoro ten vzťah medzi aktívnymi pracujúcami a dôchodcami bude taký, že nebudeme mať dostatočné prostriedky na financovanie dôchodkov. Teda aké opatrenia sa príjmu, aby sa hĺbkovo reformoval dôchodkový systém, ktorý nie je udržateľný? Ďakujem. Pani poslankyňa, ja sám som hovoril v prvej vete môjho príspevku, ktorý bol krátky, ako si to vyžadujú pravidlá, že jedna z veľkých víziev nad rámec mobility je Demografia. Myslím si, že je v našom záujme nás všetkých, aby sme mali diskusiu, e, kde by sme porovnali situáciu, hoci e, toto nie je súčasťou alebo prvoradou kompetenciou e, na úrovni Európskej únie, ale týka sa to všetkých členských krajín a aj iných kontinentov. Možno, že sú len ojedinelé kontinenty, kde nedochádza k úbytku populácie ak sa e, nezmení úroveň teda pôrodnosti na iných kontinentoch. A v tomto vážnom kontexte musíme pracovať na otázke dôchodkov a, a takisto aj tej závislosti, pani poslankyňa. E, a preto si myslím, že táto zelená kniha je dobrým nástrojom, prichádza v správnej chvíli, nesmieme na ňom na príliš, príliš e, čakať. Musíme položiť všetky tieto otázky berúc do úvahy to, čo vyplýva z národnej zodpovednosti, e, aké sú tam dôchodkové režimy a čo sa dá urobiť na európskej úrovni. Hlavne mám na mysli všetky tieto dôchodkové súkromné fondy a ich znásobovanie sa na európskych trhoch. Všetky tieto otázky alebo žiadna z nich nebude nezodpovedaná. My ich položíme keď budeme pracovať na orientáciách zelenej knihy, ktorá bude zverejnená o niekoľko mesiacov. Ďakujem, pán komisár. Ďalšia otázka číslo 29 pána Šona Kellyho sa týka systémov poistenia pre, proti povodniam v Európskej únii. Pán komisár, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, vážený pán Kelly, položil, bola to položená otázka, ktorá súvisí s tragickými udalosťami na Madére, ako aj na Atlantickom pobreží, štátu, z ktorého pochádzam ja. Došlo tam k prípadom úmrtí. A keď už o tom hovorím, chcel by som vyjadriť našu solidaritu so všetkými obeťami A my sme navštívili e, miesta, kde boli tie katastrofy najhoršie. Videli sme, čo znamenajú klimatické zmeny, pričom vieme, že v budúcnosti toho bude čoraz viac. Budeme zažívať nielen e, prírodné katastrofy, ale aj ďalšie, ktoré závažným spôsobom budú ohrozovať e, životy ľudí. Budú to priemyselné katastrofy, požiare, potom to budú aj katastrofy na otvorenom mori a ja sa už dlho zasadzujem za riešenie týchto otázok. Keď som bol komisárom pre regionálnu politiku, som svoju čas odpovedal otázku gréckého kolegu, ktorá sa týkala prírodnej katastrofy v Grécku. A vtedy sme hovorili o tom, že bolo dobré založiť fond Solidarity a vytvoriť určitú európsku eh, jednotku, ktorá by slúžila civilnej ochrane. Potom boli záplavy v Rakúsku, v ďalších štátoch a bola tu možnosť veľmi rýchlo vytvoriť tento fond Solidarity. Teraz sa tento fond zriadi a bude, bude využitý na Atlantickom pobreží. Čo sa týka civilnej ochrany, tak budeme tu spolupracovať spolu s pani Ashton nechceme čakať na nejakú ďalšiu katastrofu, aby sme boli potom solidárni. To nie. Chceme ale pod európskou vlajkou pomáhať obetiam katastrof, napríklad e, v súvislosti s udalciami na Haiti alebo v súvislosti s tsunami. Pri takýchto katastrofách dochádza k škodám. Relevantná je otázka poistenia bolo by dobré dosiahnuť pokrok pri tých rizikách, ktoré súvisia s poistením. Bola tu biela kniha z roku 2009, ktorá, ho sa, ktorá sa zaoberala prírodnými katastrofami, kde sa riešila situácia, keď tu nie je e, pomoc z verejného sektoru a toto malo byť určité opatrenie, ktoré by malo doplniť tieto opatrenia. Dôležité je sa opierať o referenčné hodnoty. Požiadal som naše služby, aby sme si pozreli, čo sa vykonáva v jednotlivých členských štátoch. A tam, kde sú cezhraničné dopady, by bolo dobré možno vytvoriť európske poistné systémy a, a nemať národné systémy. Pán Kelly, mne je veľmi jasné, že táto otázka je vysoko komplexná a spolu s ostatnými zapojenými, zapojenými ako poisťovacím spoločnosťami, expertmi budeme spolupracovať, budeme si vymieňať skúsenosti a najlepšiu prax a vytvoríme tie najlepšie priority. Určite môžeme chrániť lepšie našich občanov, keďže zažívame čoraz viac takýchto katastrof. Preto budeme postupovať veľmi operačne, budeme tu mať screening, benchmarking, budeme takto hodnotiť jednotlivé poistné systémy. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Kelly, vaša doplňujúca otázka na pol minúty. Ďakujem pekne, pán komisár. Sme veľmi znepokojení s udalosťami v, na Madére a vo Francúzsku a v našej, našom, našej krajine. Je tu problém s poistením. Množstvo, množstvo domácností je teraz poistených a boli to udalosti aj minulosti, kde sa miera poistenia zo 16 sobila. Takže vidím, že ľudia to berú vážne. A chcem sa spýtať, čo s takými krajinami, kde nemajú príslušné opatrenia? Thank you. Commissioner? Pán komisár. Táto smernica o záplavách je z roku 2007. Je tu tiež oznámenie komisie o prevencii prírodných katastrof e, a vy hovoríte o smernici, ktorá je relatívne čerstvá, ale v tejto smernici tejto alebo ostatných komisia musí overiť, ako členské krajiny uplatňujú alebo neuplatňujú túto smernicu. Videli sme to vo Francúzsku alebo vo vašej krajine, že v prípade záplav, tak dôsledky na územné plánovanie a že tu nie sú e, nejaké opatrenia, že sa buduje v záplavových zónach, tak tu komisia musí konať a pozrieť sa na to, čo robia a nerobia členské krajiny, či príjmajú primerané opatrenia, vrátanie porušení toho, ako sa táto smernica uplatňuje. Ďakujem. A dodatočná otázka, pán Higgins. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakoval komisárovi za odpoveď. K tomu, čo povedal pán Kelly, a to je implementácia E, smernice o záplavách. Musí sa to transponovať tento rok do národnej legislatívy vo všetkých členských krajinách. Európska komisia musí e, dozerať na národné e, ciele, pokiaľ ide implementáciu. V roku 1999 som bol zodpovedným ministrom na boj, za boj proti, zápl- proti záplavám a množstvo budov sa postavilo v záplavových zónach, ale tieto domy alebo ich obyvatelia chcú kompenzácie. My teda musíme implementovať veľmi prísne túto, túto smernicu a všetci, čo porušujú e, tieto pravidlá, jednoducho musia s tým prestať. Ďakujem, pán Zemka. Môžete položiť vašu otázku a pán Barnie Pán Barnie, ešte jedna otázka a potom odpoviete. Pán Zemka. Pán komisár, chcel by som sa spýtať na niečo iné. Hovoríme o poistení. Myslím si, že keď sa udie nejaká katastrofa, tak sa musia, urobiť dv- musia sa robiť dve odlišné veci. Chcem sa spýtať, pán komisár, nepotrebujeme krízové centrum na reakciu na krízy, e, nejaký centrálny orgán, ktorý bude reagovať na katastrofy. A druhá vec, pán komisár, možno by sme mali urobiť viac, aby sme mali lepšiu občianskú ochranu. Nemáme napríklad letecké sily, potrebujeme jedno centrum a lepšie kapacity. Pán komisár? Dve odlišné otázky. Najskôr, pokiaľ ide o záplavy, som komisárom pre vnútorný trh aby som, a som tu, aby som reagoval na konkrétne otázky, ako lepšie využiť poistenie, hlavne na odškodnenie ľudí, ktorých sa, e, ktorí prišli o svoj osobný e, hmotný majetok. Budem pracovať na tejto fotografii rozličných systémov, súkromných eh, mm, poisťovacích programov. Niektoré krajiny nemajú vôbec takéto programy a produkty, iné krajiny ako napríklad e, Francúzsko má veľmi dokonalý systém. Takže k záplavám, pán poslanec. Nie je to oblasť, za ktorú som zodpovedný a poviem svojmu patočníkovi, teda komisárovi zodpovednému za životné prostredie, o tejto veci, teda ako sa uplatňuje alebo neuplatňuje táto smernica týkajúca sa záplav, ale vy máte pravdu, kľúčom je národná kompetencia, regionálna alebo miestna v oblasti výstavby a možnosti e, stavania e, budov. Všeobecné pravidlo je ale jasné, existuje zóna, kde sa jednoducho nesmie stavať ja som nechal schváliť vo svojej krajine zákon, aby sme presťahovali e, továrne alebo budovy mm, do, zo zón, ktoré boli pravidelne postihované záplavami. Musíme odškodniť ľudí, aby odišli predtým, ako sa tá katastrofa znovu udeje. Bolo to v roku 95. Takže tieto myšlienky som chcel spojiť a prísť pred vás pokiaľ ide o to poistenie s konkrétnymi návrhmi. A teraz budem e, ešte reagovať k otázke občans- na otázku občianskej ochrany, hoci moje kompetencie e, e, nezasahujú do tejto oblasti. Viete, že Európsky parlament mm, podporil prácu v mne pána Barosa v roku 2006 a vytvorilo sa európske, mm, alebo Európska sila pre občianskú ochranu zameraná na to, aby sme e, sa pripravili e, keď e, príde k tsunami alebo k nejakej tragédii, ako napríklad na Haiti, tak potrebujeme koordináciu, získame čas, získame, ušetríme prostriedky a takisto získame vizibilitu. Ak Európania dobrovoľne pripravia a budú anticipovať teda svoju odpoveď, a reakciu na prípadné katastrofy. Odpovede nemôžu byť rovnaké v prípade priemyselnej katastrofy, záplav v Nemecku, vo Francúzsku alebo požiarov v Grécku, v prípade tsunami, veľkých pandémií alebo teroristických útokov ako ten e, z 11. E, septembra. Toto by sa mohlo stať aj v Európe, teda cieľom práce mojich kolegov a my sa pred vás vrátime s konkrétnymi návrhmi, je príprava takej predbežnej odpovede na tejto téme, teda chcem pracovať s podporou Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán komisár, sme vám veľmi vďační. A teraz ďalšia otázka sa týka, je adresovaná pánovi Andorovi Um, Ide o otázku číslo 30 od pani Tykal. Týka sa európskych opatrení na boj proti chudobe. Nech sa páči, pán komisár. Thank you very much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené poslanky, vážení poslanci. Zdieľam obavy, ktoré sú vyjadrené v tejto otázke týkajúcej sa blahobytu v Európe, Ide tu o zamestnanosť, sociálnu ochranu a boj proti chudobe. Iste viete, že rok 2010 je Európskym rokom boja proti chudobe a boja proti sociálnej exklúzii. Cieľom je zvyšiť povedomie, pokiaľ ide o sociálne problémy a ja pevne verím, že tento rok bude dobrou príležitosťou nielen na diskusie o chudobe, ale aj na prijatie určitých záväzkov na boj proti chudobe aby sa takéto záväzky obnovili na úrovni EÚ aj v členských štátoch. Obnovenie tohto záväzku na tento cieľ komisia v novej stratégii na 2020 do tejto stratégie e, zaradila aj cieľ, pokiaľ ide o znižovanie chudoby. Teda ide o nové ciele a o poučenie sa z minulosti. Našim cieľom je teraz znížiť e, chudobu o určité percento roku 2020. Boj proti chudobe, na to samozrejme je potrebný, e, potrebný rast, e, pracovné príležitosti a solidarita. Všetky tieto prvky sú súčasťou stratégie Európa 2020. Pokiaľ ide o boj proti chudobe, máme tu takú tú vlajkovú iniciatívu, ktorá sa nazýva Európska platforma proti chudobe. Sú tu konkrétne nástroje na zachovanie a vytvorenie pracovných miest eh, po celej Európe. Na to slúži Európsky sociálny fond, Európsky fond eh, na prispôsobenie sa globalizácii a ďalšie iniciatívy. Kroky členských štátov sú mimoriadne dôležité. Je ešte potrebné robiť veľa preto, aby všetci mali k dispozícii kvalitné pracovné miesta. Snižovanie chudoby samozrejme musí zachádzať nad rámec otázok zamestnanosti. To sa uznáva aj v, v oznámení 2020, že je potrebná náležitá miera sociálnej ochrany v boji proti chudobe a sociálnej exklúzii. Členské štáty majú v kompetencii financovanie a organizovanie systémov sociálnej ochrany, pričom komisia ich v tejto úlohe podporuje. Kľúčovým partnerom je komisia a snaží sa identifikovať priority, poskytuje monitorovací rámec a um, podporuje výmenu skúseností Napríklad máme tu rámec aktívnej inklúzie, máme tu systém benchmarkingu, pokiaľ ide o chudobu e, detí a ďalej tu máme monitorovací systém pre krízu. Úzko spolupracujeme so španielským predsedníctvom, ako aj s tým budúcim belgickým. Pripravujeme iniciatívy typu Summit o Romoch, o ktorom sa hovorilo pred pár minutami v Európskom parlamente. Tiež sa čo tu zohráva svoju úlohu boj proti chudobe a belgické predsedníctvo pripraví iniciatívu, pokiaľ ide o znižovanie chudoby detí. My však nespolupracujeme len s vládami, ale aj s mimovládnymi organizáciami. Máme množstvo úspešných programov v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú sociálnou ochranou a bojem proti chudobe. Tieto financujeme z fondu Progress. Samozrejme, že komisia sa snaží o zniženie chudoby vo viacerých poliach aktivít. Ďakujem pekne. Pani Tikau, máte doplnkovú otázku? 30 sekúnd. Uh, Ďakujem za vašu odpoveď, ale um, bola by som rada, keby sa diskutovalo trošku viacej o o tom, aká je úroveň priemyslu v členských krajinách, pretože e, dôvodom e, znižovania zamestnanosti je práve deštrukcia e, priemyslu v týchto krajín. Mali by sme vytvárať pracovné miesta vysokej kvality. Chcela by som teda vedieť, aké sú konkrétne kroky komisie v tomto zmysle, aby sme mali, ako som povedala, dobrú životnú úroveň pre našich občanov a kvalitné pracovné miesta. Ďakujem. Pán komisár. Áno, máte pravdu, že je súčasťou Európa 2020 tejto stratégie aj vytváranie nových a kvalitných e, pracovných príležitostí. Ja som spomínala jednu z tých našich vlajkových e, iniciatív, pokiaľ ide znižovanie chudoby, ale samozrejme, že aj kvantita a kvalita pracovných miest v Európskej únii nás zaujíma. Máme tu iniciatívu New Skills and Jobs, nové zručnosti a pracovné miesta v rámci piliera udržateľnosti stratégie Európa 2020. Existuje aj iniciatíva v oblasti priemyselnej politiky. Toto je podľa mňa kľúčové v kontexte vašej otázky, pretože áno, je potrebné uznať, že nástroje Európskej únie by sa mali zameriavať nielen na dopady toho, že spoločnosti z Európy odchádzajú, ako napríklad Fond na prispôsobenie sa globalizácii. Nie je dôležité je aj predchádzať takýmto udalostiam predchádzať um, strate príjmu, keď sa nejaká spoločnosť rozhodne presídliť svoju výrobu mimo Európy. Ale teraz poprvýkrát budeme mať vôbec takúto vlajkovú iniciatívu priemyselnej politiky pre trvalúžateľné hospodárstvo a toto sa bude zaoberať uh, rozvojom, vývojom priemyslu. Takže áno, v plnej miere s vami súhlasím že bez e, nejakého celostného prístupu, bez celostnej hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti nemôžeme úspešne bojovať proti chudobe. Ďakujem pekne. Mám ešte dve doplňujúce otázky. Pán Obermajer a potom pán Čuntes. Pán Obermajer, nech sa páči. Gerade in Zeiten Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Teraz v čase hospodárskej krízy je riziko sociálneho zneužívania veľmi vysoké. A mňa by zaujímalo, či komisia vie, že v strednej Európe sú krajiny s veľkými sociálnymi rozdielmi a že dochádza k takémuto zneužívaniu. Máme tu uh, rôzne uh, podvodné taktiky, pokiaľ ide o vyrovnávacie platby. Takže moja otázka zamýšľa komisia v niektorých členských štátoch zaviesť určité nástroje alebo dať takéto nástroje pozície členským štátom, aby sa znižovalo zneužívanie v sociálnej oblasti, podvody v sociálnej oblasti. Teraz pán Čuntes na 30 sekúnd. Pán Andor, počkajte prosím, pán Čuntes položí svoju otázku a potom budete reagovať na obe. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V Grécku viac než 20 obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. 33 obyvateľstva je nezamestnaných. A toto sú skutočnosti, ktoré je potrebné mať na zreteli. Z toho vyplýva moja otázka. Problém chudoby. Už som uviedol určité štatistiky a z nich vyplýva, že neoliberálne systémy, ktoré máme ktoré podporuje Lisabonská zmluva, že tieto systémy zlyhali. Takže by ma zaujímalo, čo zamýšľa komisia, pokiaľ ide o zvyšovanie miery chudoby. Je potrebná možno iná hospodárska politika s plnou zamestnanosťou. Nie je náhodou na mieste aby sme sa postarali o to, aby to bolo aj v stratégii Európa 2020? Ďakujem, pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pekne. Začnem druhou otázkou, ak vám to nevadí. Áno, je dôležité mať stabilnejšie makroekonomické prostredie. V mojej predchádzajúcej odpovedi som hovoril o tom, že je mimoriadne dôležité, aby sme mali celostnú hospodárskú politiku, tak, aby sme vytvorili stabilnejšie prostredie a to, čo ste vy nazvali neoliberálnym trendom nedávnych, alebo teda týchto desaťročí, e, toto je potrebné zrevidovať a v Európskej stratégii 2020 vidíte viacero stratégií. Uvediem napríklad kapitolu o regulácii financií. Toto je naozaj mimoriadne dôležitá zmena v porovnaní s predchádzajúcim režimom a zámerom je stabilizovať makroekonomické prostredie a znížiť tlak na fiskálne systémy, z ktorých sa podporujú systémy sociálnej ochrany, politiky zamestnanosti a tak ďalej. Pokiaľ ide o zneužívanie, pokiaľ ide o otázku efektívnosti systémov sociálnej ochrany. Áno, kríza je určitou skúškou našich systémov. Čo môže urobiť komisia? Komisia môže využiť otvorenú metódu koordinácie a môže využiť aj e, kapacity analytické, aby členské štáty boli schopné lepšie zacieliť opatrenia sociálnej ochrany. V kríze máme dočinenia s výzvami, ktoré sa prejavia v najbližších rokoch. V členských štátoch bude potrebná fiskálna konsolidácia a toto naozaj bude veľká skúška. Samozrejme, že hľadanie zdrojov nie je jednoduché, pokiaľ ide na boj proti chudobe a preto si musí vymeniať skúsenosti o efektívnom využívaní našich nástrojov, tak aby sa dané prostriedky dostali k tým najzraniteľnejším. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz sa dostávame k otázke číslo 31. Pani Vasiliu ich odpovie, ju zodpovie. A autorom otázky je pán Papa Nikolao. Je to hodnotenie programu Kultúra na roky 2007 až 2013. Keď budete pripravená, pani komisárka, môžete zodpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka pána papanikolaou sa zameriava na program Kultúra, ktorý má podporovať európsku kultúru a zvýšiť jej úroveň. Komisia podporuje kultúra, kultúrnu spoluprácu medzi jednotlivými nositeľmi, medzi umelcami a ďalšími, ktorí sa zúčastňujú samotného programu. Cieľom je posilniť kultúrnu identitu Európy. Program Kultúra sa zameriava na spoluprácu, na možnosť aby sa ľudia pôsobiaci v kultúry mohli voľne pohybovať a ide tu o podporu medzikultúrneho dialógu. V roku 2009 v rámci programu Kultúra bolo predložených vyše 700 žiadostí a mnohé z nich sa podarilo spolufinancovať. 170 projektov sa zameriavali na podporu voľnosti pohybu umelcov v Európe. A teraz ide o to, aby sme vykonali nezávislé externé hodnotenie tohoto programu. V júli 2009 komisia požiadala o hodnotenie externou službou. Išlo o hodnotenie za obdobie 2007-2009. Dôležité bolo sa zamerať predovšetkým na to, či sa podarilo dosiahnuť ciele a aké dopady mal vlastne ten samotný program. To znamená, že sa preverovali príslušné ciele, jednotlivé výsledky a samozrejme viedol sa aj dialog s účastnenými. V prvom poroku 2010 dostaneme potom konečné verziu hodnotenia. Na základe nej vypracuje komisia určité pravidlá pre implementáciu programu a samozrejme, že to najneskôr do 31. decembra 2010 predložíme Európskom parlamentu. Dámy a páni, poprosím vás, aby ste zobrali na vedomie, že program Kultúra sa nezameriava predovšetkým na národných nositeľov, ale ide tu o, o, o, o umelcov, na nich sa zameriava tento program. Máme tu účastníkov na európskej úrovni, sú tu skupiny znalcov, ktoré sa, ktorí sa snažia podporovať kultúrny rozvoj. Sú to aj pilotné projekty, ktoré sa týkajú mobility ľudí pôsobiacich v oblasti kultúry. V roku 2008-2009 sme pracovali na tomto aspekte a zúčastňujeme sa aj diskusí v súvislosti s metodou otvorenej koordinácie. V súčasnosti komisia hodnotí dosiahnutý pokrok a zaoberá sa tým, či by bolo nevyhnutné vykonať nejaké úpravy zlepšenia bežiacich programov. Neskôr sa komisia zameria na verejnú konzultáciu, aby sa pripravila na nový program Kultúra e, na obdobie 2014 a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán Papa Nikolau, môžete položiť doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne za zodpovedanie. Toto je vlastne prvýkrát, keď hovoríme o tomto postupe Chcel by som vám popriať aj veľa úspechov pri vašej práci. Čo sa týka informovania občanov prostredníctvom programu Kultúra, to je veľmi dôležité a musí to byť cieľom našich vzájomných krokov. Tento program mm, bol významný nielen v Grécku, ale v iných štátoch. Sú to mnohé otázky, na ktoré sa zameriava a predovšetkým tu ide aj o veci, ktoré sa, ktoré sa objavili v médiách a ktoré súvisia s krízou. Bo aj tam sú mnohé veci, ktoré sa týkajú kultúry. Mňa by zaujímalo, pani komisárka, aké kroky vykonávate vy? Je nevyhnutné aby sa konalo rozhodnejšie, a efektívnejšie? Ďakujem pekne. No poprosím vás na budúce, aby ste držali stanovený čas. Pani Vasilu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Dovolte, prosím, aby som povedal nasledovné. Nechcel, aby som sa vyjadrovať tomu, čo sa objavilo v tlači, Keby sme začali tým, že by sme reagovali na tieto veci, myslím si, že by to neviedlo vôbec k ničomu. Ale môžem povedať nasledovné. Akropola alebo iné kultúrne dedictvo z Grécka alebo v Grécku alebo v iných štátoch. To sú zdroje kultúrneho bohatstva. Európska komisia dnes schválila nový systém, ktorý sa zameriava na veľké pamiatky, na ich ochranu, na ich zveľadevanie. Je tu napríklad do Akropolu, Partenón a podľa mňa je toto dôkazom toho, ako Európa pristupuje k takémuto dedictvu? Nech sa páči. Teraz ďalšia otázka, otázka 32, ktorú položil pán Elward. Posilnenia financovania amatérských športových organizácií. Pani komisárka, máte slovo. Komisia plne uznáva úlohu amatérskeho športu v rámci európskej spoločnosti. Biela kniha z roku 2007 o športe sa preto zameriava na spoločenský aspekt športu a navrhuje viaceré kroky, ktoré sa týkajú podpory e, telesných aktivít, ktoré posilňujú zdravie. Dôležitá je oblasť vzdelávania, sociálnej inklúzie a dôležité je, aby to prebiehalo na dobrovoľnej základni. Toto sa podarilo implementovať, alebo to ešte prebieha. Keďže v článku 165 sú definované kompetencie Európskej únie v oblasti športu. Sa tu definuje špecifický charakter tejto oblasti, jeho spoločenské a zdravotné úlohy a to, že sa opiera o dobrovoľnú činnosť. Je tu zároveň aj rámec pre budúce kroky Európskej únie a je tu možnosť, ako, ako posilňovať šport, ako posilňovať európsku dimenziu v športe. Komisia má v pláne navrhnúť iniciatívy, ktoré budú, ktoré budú implementovať Lisabonskú zmluvu v oblasti športu a prebehne to najneskôr v tomto roku. Takýmto spôsobom zohľadníme potrebu, že je dôležité posilniť amatérsky šport. Vážený pán poslanec jasne povedal, že amatérske športové organizácie čelia mnohým problémom v súčasnej hospodárskej klíme. Existuje štúdia, ktorá sa týka bariér v oblasti podporovania športu. To je to, čo, čím sa zoberali v Bielej knihe. A zameriava sa na financovanie amatérských športových organizácií a poukazuje, aké sú tam výzvy. Štúdia sa zameriava na popis hlavných zdrojov financovania a identifikuje finančné modely v členských štátoch ktoré platia pre jednotlivé športové disciplíny a zároveň sa tam analizuje regulatórne prostredie Európskej únie, ako aj národné politiky, ktoré ovplyvňujú financovanie. Štúdia by sa mala zamerať na efektívne modely, ktoré budú oddalovať aj výzvam budúcnosti. Sú tu vplyvy hospodárskej krízy na verejné rozpočty a na sponzorovanie a identifikujú sa tu prostriedky, ktoré môžu podporiť amatérsky šport v Európskej únii. Konzultácia o financovaní amatérskeho športu, to, čo, na čo pýtal pán poslanec, to sa vykonávalo v rámci tejto štúdie. Výsledky tejto konzultácie boli prezentované aktérom na konferencii o udržateľných model financovania amatérskeho športu na vnútornom trhu. Toto organizoval, bolo zorganizované 16. februára v Bruseli. Výsledky konferencie budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke eh, príslušného generálneho riaditeľstva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Elward. Vaša doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pani komisárke za jej odpoveď a vítam jej záväzok a to, ako chce prispieť k podpore amatérskeho športu. Lisabonská zmluva bola ratifikovaná a vítam, že Európska únia má teraz kompetencie v oblasti športu a je, na to je rozpočet. Ja by som sa chcel spýtať, ako chce realizovať komisia jednotlivé programy a, a ako chce k tejto oblasti pristupovať. Nech sa páči, pani komisárka. Áno, máme tu oznámenie. Pripravujeme oznámenie o športe. Bude to v lete, ešte pred prázdninami. Je to oznámenie, ktoré vytvorí určitý rámec pre posilnenú spoluprácu, kde bude nová agenda pre šport na európskej úrovni. A zároveň tu bude návrh rozhodnutia pre e, dvojročný program EÚ v oblasti športu od roku 2012 do 2014. Ako iste viete, medzičasom Tu máme e, určitý program na roky 2009-2011. Zameriavame sa tu na amatérsky šport a pre všetkým na spoločenský aspekt športu. Máme tu aj program na rok 2009, ktorý bol schválený a ktorý sa bude realizovať tento rok. Teraz pripravujeme schválenie krokov na rok 2010. Myslím si, že to bude pripravené o niekoľko mesiacov. V súvislosti s rozpočtom, ktorý máme v dispozícii, lebo viete, že rozpočet na rok 2010 bol žiaľ znížený zo 6 miliónov na 3 milióny a vychádzajúc z toho rozpočtu na rok 2011 budeme mať nové kroky, nové možnosti testovania a budeme lepšie, môcť lepšie formulovať náš program na, rok, na obdobie 2012 a 2013. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, pán Boris. Vaša dodatočná otázka, pol minúty. Ehm, veľmi rád by som vám poďakoval za to, čo ste povedali ohľadom novej stratégie pre šport. Ale tiež by som chcel spomenúť ehm, niečo, o čom sa diskutuje vo výbore pre kultúru. Ide o novú, nové kľúčové kompetencie napríklad znalosti Európskej únie, znalosti o športe. Chce komisia zdôrazňovať veci ako šport a znalosť Európskej únie a európskej kultúry. Je to dôležité z pohľadu našej identity. Pani komisárka, celkom iste, keď hovorím o sociálnej úlohe športu, tak veci, ktoré sa vzdiela, týkajú vzdelávania, sú veľmi dôležité. A vzdelávanie je e, o to dôležitejšie pre našu spoločnú európsku identitu, čiže toto celkom iste sa vezme do úvahy, keď e, budeme mať e, permanentnejšie programy o športe. Ďakujem, pani komisárka. Tým uzatvárame vašu otázku. Ďalšia otázka je zameraná na pána Kalasa. Prvá z otázok, číslo 33, sa týka otázky pána, e, je otázka pána Higginsa, ide o smrteľné nehody na cestách. Takže keď budete pripravení, pán komisár, môžete odpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda. V rámci tretieho akčného plánu pre cestnú bezpečnosť v roku 2010 sa e, uplatnilo množstvo projektov, kde sa má zabrániť e, alkoholu za volantom alebo rýchlej jazde. Mnohé z tieto projekty e, zahrňajú aj Európsky parlament v rámci procesu spolu rozhodovania. Komisia pracuje na európskej stratégii o bezpečnosti na cestách na budúce desaťročie a zdôležite kladieme dôraz na sankcie, e, pokiaľ ide o nebezpečné chovanie, napríklad príliš veľká rýchlosť alebo alkohol za volantom. Občania v členských krajinách nechápu, že na cestách iní teda cudzinci, tak povediac, nie sú sankcionovaní, keď porušujú tieto e, pravidlá. Takže sa diskutuje o návrhe smernice o cezhraničnom vymáhaní tohto práva, čo bolo plne podporené Európskym parlamentom ale bolo zablokované v rade. Komisia chce napredovať s týmto návrhom a okrem kontroly sankcií je tu potrebné vzdelávanie a zvyšovanie povedomia, kde komisia bude konať špecifické kroky, sa príjmu, pokiaľ ide o alkohol a príliš veľkú rýchlosť, napríklad alkoholosku v niektorých regiónoch, alebo prísnejšie požiadavky na um, čerstvých vodičov. Uh, alkohol za volantom je vážnym problémom a preto uh, E, prebieha projekt, ktorý je zameraný na konkrétne činnosti, pokiaľ ide o infraštruktúru, Európsky parlament a rada prijímajú legislatívu, pokiaľ ide o bezpečné riadenie a bezpečnostné požiadavky na cestách a tunely, takisto aj ce transer, pokiaľ ide o transeurópsku sieť a komisia ich implementáciu bude úzko sledovať v členských krajinách. Ale samozrejme, že bezpečnosť na cestách, infraštruktúra sa neobmedzuje na 56 e, ciest je e, na vidieku, čiže neobmedzujeme sa len na mestské komunikácie. Ide o rozšírenie súčasnej legislatívy a bezpečné riadenie, pokiaľ ide o sekundárnu cestnú sieť členských krajín a komisia chce tiež kontrolovať problémy, e, programy infraštruktúry, ktoré získavajú prostriedky z Európskej únie, kde sa budú brať do úvahy tieto bezpečnostné požiadavky, ale cestná Bezpečnosť je vzdelanou zodpovednosťou členských krajín, miestnych, lokálnych organizácií, združenia tiež občanom. Aby sme boli maximálne efektívni, tak musíme reagovať na konkrétne problémy v teréne. Ďalšia stratégia cestnej bezpečnosti e, príde s mnohými krokmi založenými na tomto princípe. Chceme vytvoriť e, spoločnú, spoločný systém cestnej bezpečnosti, čo bude súčasťou jednotného e, e, prepravného priestoru v Európe, kde všetci účastníci budú teda podliehať rovnakým pravidlám. Ďakujem. Teraz pán Higgins, vaša doplnková otázka. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som tiež poďakovať e, komisárovi a keď som ho počúval, tak je mi jasné, že urobil veľa, pokiaľ ide o rýchlu jazdu alkohol za volantom ako dôvody smrteľných nehôd, ale, ale pokiaľ ide o drogy, tak tu sa nerobí ani len výskum. Je to veľký problém je to veľmi veľký problém, keď niekto e, riadi a, a pod vplyvom alkoholu alebo drog. 10 tisíc ľudí každoročne zomiera práve kvôli týmto príčinám. Musíme urobiť viac ohľadom drog. Je jasné, že toto je veľká príčina e, cestných nehôd a ľudia zomierajú v týchto cestných nehodách a ja odporúčam komisii, aby sme robili oveľa viacej. Ja vítam ten prieskum, ale musíme urobiť viac. Pán komisár, máte slovo? Ďakujem pekne. E, vážený pán poslanec, ja samozrejme len súhlasím e, s týmto a zdieľam vaše obavy, ale problémy nastávajú, keď máme relatívne rozvinuté technológie na identifikáciu vodičov, ktorí požili alkohol alebo sú pod vplyvom alkoholu, je oveľa ťažšie um, identifikovať vplyv drog a preto potrebujeme výskum na to, aby sme získali takéto technológie, pretože dnes je to iba ten, ten viditeľný príznak, ktorý môže policia identifikovať. Potrebujeme E, tento problém vyriešiť a, a potrebujeme v tom urobiť viacej. Ďakujem. Ďakujem. Mám dve do, do, doplnkové otázky. Sú iba dve dodatočné otázky nad rámec toho autora, ale musíme mať rovnováhu medzi skupinami, takže dve dodatočné otázky bude pán Balčitis a pán Čuntes. Pán Balčitis ako prvý. 30, e, 30 e, sekúnd. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujem za vaše návrhy, ktoré ste predložili. Avšak rád by som sa spýtal, či si nemyslíte, že používanie mobilov počas šoferovania je tiež jednou z príčin nehôd, smrteľných nehôd na cestách, pretože štúdie dokazujú, že pozornosť vodiča sa znižuje a je to porovnateľné s vplyvom drog. Ďalší rizikový faktor je šoferovanie, um, keď je prítmie, alebo tma, alebo pokiaľ ide o nákladné autá. Nemyslíte si, že by sme mali ehm, venovať väčšiu pozornosť, pokiaľ ide o prepravu tovaru, uh, a že by sme mali presunúť túto prepravu z ciest na železnice? Ďakujem pekne. Toto je veľmi dôležitá téma, ktorú spomínal kolega. A síce, čo sa týka tých umrtí v premávke, sú to nehody, ktoré, ku ktorým dochádza často v celej Európe. Väčšina nehôd sa deje v mestách, Obeťami sú častokrát chodcovia alebo cyklisti a musíme niečo spraviť, aby sme dosiahli ako nulu, ako víziu. Musíme dosiahnuť to, aby v mestách sme už nemali žiadne obete. To znamená, že musíme mať viac e, ciest pre cyklistov a tak ďalej. Moja otázka, čo robíte preto, aby ste pomohli pre všetkým obetiam? Čo robíte v oblasti prevencie? Nech sa páči, pán Kalas, máte slovo. Uh, Ďakujem pekne. Samozrejme, presun modalit, ako sa to nazýva, a preferovanie prepravy tovarov po železniciach je teda jasnou prioritou a preferenciou uh, uh, komisie, ale je tu toto želanie už veľa rokov a my musíme odstrániť tie miesta, kde dochádza k zápchám a musíme um, využiť výhody železníc. Veľmi veľa sa musí urobiť a myslím si, že počas mandátu tejto komisie by sme mohli dosiahnuť pokrok. A tiež musím povedať, že mobily a ich využívanie za volantov aspoň v niektorých krajinách vrátane tej mojej je zakázané. Pokiaľ ide o kroky na riešenie smrteľných nehôd na cestách, Počas akčného plánu si komisia stanovila e, veľmi ambiciózny cieľ znížiť tieto nehody o 50 Nedosiahlo sa to, ale e, to zníženie nehôd bolo značné vďaka spoločnej snahe európskych inštitúcií, ale v prvom rade členských krajín a v mojej vlastnej krajine zníženie smrteľných nehôd dosiahlo ešte väčšiu úroveň, e, strojnásobne vyššiu úroveň. Čiže máme rezervy, ale 0% nehody zrejme nikdy nedosiahneme. Môžeme ale urobiť veľa, aby sme znížili počet obetí. To je veľmi komplexná otázka, ktorá pokrýva alkohol za volantom, eh, lepšie vzdelávanie eh, a podobne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, prejdeme k ďalšej spoločnej otázke číslo 34 Ivo Belet. Ide o vlakové nešťastie v Buzingene a elektronický zabezpečovací systém a dôvody toho vlakového nešťastia z pondelka 15. februára. Pán komisár, máte slovo. Uh, Ďakujem pekne, vážení poslanci. Nehoda z 15. februára v Housingene samozrejme bola veľkou tragédiou. Na to sme samozrejme reagovali. Boli tu politické aj technické otázky týkajúce sa bezpečnosti. Príčiny tohto, tejto nehody zatiaľ nie sú známe. Začalo technické prešetrovanie v súlade s usmerneniami Európskej smernice o bezpečnosti. V kompetencii to má Belgická inšpekcia. Samozrejme, že Európska agentúra pre železnice podporuje belgické orgány. budete mi zdôrazniť, že kým nebudeme poznať príčiny tejto nehody, že zatiaľ nemôžeme príjmať žiadne závery. Veľmi často sa v prípade takýchto, um, v takýchto prípadoch uh, jedná o Eh, nedržanie určitých predpisov a ja by som rád eh, sa vyjadril najskôr k otváraniu trhov, napríklad otvorenie hospodárskej súťaži železničnej, eh, nákladnej dopravy, využívanie infraštruktúry, železničné podniky. Tu samozrejme máme rámec, ktorý sa týka interoperability a bezpečnosti a mm, veľmi pozorne toto monitorujeme tak aby otvorenie železničného sektora konkurencii nemalo negatívne dopady na bezpečnosť. Nevidím žiaden vzťah medzi nehodou a stanoviskom, ktoré sme zaslali Belgicku v roku 2008, pokiaľ ide o nedostatok um, ne, nezávislosti medzi operátorom a infraštruktúrou. E, podľa mňa e, toto je len určitá snaha e, našu pozornosť odkloniť od skutočných príčin nehody. Viac než 20 rôznych národných systémov sa momentálne v Európe využíva, tak aby vlaky mohli cirkulovať bezpečne, Interoperabilita, prepojiteľnosť týchto rôznych systémov je veľkým rizikom, pretože lokomotívy je často potrebné vymieňať na hraniciach, alebo je potrebné, aby tieto lokomotívy splňali rôzne systémy. Keby sme mali jednotný systém na úrovni EÚ, e, momentálne sa venujeme e, jeho zavádzaniu na hlavných linkách a vlakoch e, v Európe ide o systéme RTMS. Pokiaľ ide o načasovanie, väčšina národných systémov pochádza z raných 80. rokoch. Bol to veľmi finančne náročný proces. V mnohých krajinách tieto systémy eh, sú vybavené eh, alebo no, niektoré vlaky sú vybavené príslušným zariadením, všetko je to samozrejme mimoriadne nákladné, trvá to e, dlhú dobu. E, prebehlo niekoľko pilotných projektov v období 2000-2005. Od roku 2005 bolo zriadených viacero liniek vybavených ERTMS. Sú tu samozrejme projekty, ktoré sa týkajú všetkých členských štátov napríklad Aachen a Liež v Belgicku. Táto línia je vybavená a sú tu samozrejme aj intercity vlaky, ktoré využívajú tento systém. Takže je to systém, ktorý koexistuje s národnými systémami už 20 rokov. Niektoré členské štáty ho využívajú viac, niektoré menej, niektoré už dlhšie, niektoré kratšie, napríklad v Taliansku a v Španielsku. Vysokorýchlostné vlaky využívajú tento systém, rovnako to platí aj Luxemburg, pričom v iných 15 krajinách sú iba pilotné projekty. Automatická ochrana, takýto systém ochrany vlakov je iba jedným prvkom celkovej bezpečnosti. Školenia, údržba, lepšia ochrana zmien úrovne. Toto sú veľmi dôležité komponenty bezpečnosti. Keď príjmeme, alebo keď sa pozrieme na širšie indikátory bezpečnosti, vidíme, že štandardy v železničnej doprave v Európe sú vo všeobecnosti mimoriadne vysoké. Ďakujem, ďakujem, pán komisár pán Belet a potom pani Brepols môžu položiť doplnkové otázky a potom budete vyreagovať, pán komisár, pán Belet, na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne aj vám, pán komisár. Áno, je potrebné sa poučiť z tejto nehody. To bude úlohou belgického štátu, belgického uštrovateľa. Aj v belgickom parlamente sa, zradzu, sa zriaďuje e, vyšetrovací výbor. Uh, Mňa by zaujímalo, ako je to sociálnymi aspektami. Stres, tlak na zamestnancov železničných e, spoločností, hlavne na vodičov. E, nemusíme urobiť niečo aj na tomto, na tomto poli, pokiaľ ide o liberalizáciu. Pani Brepol, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa aj ja poďakovala pánovi komisárovi za jeho odpovede Jednu otázku však nezodpovedal a to tu, ako to vyzerá s Belgickom, či Belgicko v roku 2008-2009 dostalo určitú upomienku zo strany komisie, kritiku zo strany komisie v tom zmysle, že Infrabel nie je nezávislý od e, belgickej železničnej spoločnosti. A koľko času ešte majú k dispozícii na potrebnú reštrukturalizáciu? Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem pekne. Najskôr tie sociálne otázky. Samozrejme, že sa na to dá pozerať detálne na túto analýzu situácie, pretože je tu veľká súťaž, konkurencia, je tu väčšia intenzita v doprave a to sa samozrejme spája s sociálnymi aspektami. Máme viacero nariadení, ktoré už existujú, týkajú sa napríklad pilotov, napríklad smenica o čase jazdy v cestnej doprave, kontroly tohto času jazdy a toto by malo platiť pre všetkých vodičov, vrátane rušňovodičov. Myslím si, že by sme sa teda veľmi pozorne mali zaoberať touto otázkou. Áno, je tu národná legislatíva, ktorá platí. Toto sú veci riešené národnou legislatívou. Ale samozrejme, že sú tu určité otázky, ktorými sa musíme zaoberať na úrovni EÚ. Komisia v roku 2008, to už som povedal, Belgicku zaslala stanovisko, pokiaľ idem sa to garancii nezávislosti medzi manažerom infraštruktúry a železničnou spoločnosťou, pokiaľ ide o vykonávanie určitých eh, funkcií. A belgické úrady reagovali, služby komisie momentálne analizujú túto reakciu a samozrejme, že prídeme s náležitými následnými krokmi Áno, toto je obrovská nehoda, obrovská tragédia, ktorá sa udiala. Nedokázali sme sa jej vyhnúť, ale nikdy nedosiahneme situáciu, kde nebude dochádzať k nehodám. Musíme ešte počkať, kým nám vyšetrovanie prinesie výsledky, pokiaľ ide o príčiny tejto nehody. Často ide o tragickú kombináciu viacerých faktorov, vrátane toho ľudského. Už od 19. storočia jasne vidíme, že, alebo poznáme, že červená znamená stoj. Takže to neznamená, že nájdeme jednu jednoduchú odpoveď na to, aké príčiny viedli k vzniku tejto nehody. Ďakujem pekne, pán Boris. Doplnková otázka na pol minútu panie komisarzu. Ďakujem pekne, pán komisár. Ide o stratégiu, z ktorej sa musíme ponaučiť. Vyšetrovanie odhalí, či šlo o technickú chybu, systémovú chybu alebo ľudské zlyhanie. Pán komisár, aký je váš názor? Kedy myslíte, že RTMS bude plne implementovaný? A nemáte prosím pocit, že v osobnej aj v nákladnej železničnej doprave by mal existovať európsky systém, pokiaľ ide o bezpečnosť a kvalitu a ich hodnotenie? Ďakujem, pán komisár. Podľa plánu by ERTMS mal byť využívaný na hlavných európskych linkách a sieťach do roku 2015. Toto je ten dátum, ktorý je podľa nás realistický, ale to neznamená, že každá jedna linka, mám na mysli hlavne regionálne linky, že každá jedna bude vybavená takýmto high-tech vybavením, takže budú fungovať ešte aj ďalšie systémy. Ale toto je náš plán. Je to mimoriadne nákladné, je to veľká investícia. Európsky systém merania kvality, toto je dobrý nápad. Mňa tiež napadlo, že by sme mohli dopravu vnímať ako európsku záležitosť. By sme mohli tvoriť vlastne jednotný európsky priestor dopravy a na to samozrejme je potrebné harmonizovať aj požiadavky na kvalitu služieb, teda že kvalita služieb musí byť čo možno najvyššia. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Ďalšia otázka pána Vosoviča. Nech sa páči zmena na letný a zimný čas. Pán komisár. Ďakujem pekne. Samozrejme, od januára 2001 máme smernicu, ktorú prijala Rada a parlament. To, to sa týkalo letného času Európskej únie. Táto smernica prichádza určitým kalendárom a aplikáciou letného času v Európskej únii. Toto je deviata smernica tejto oblasti od roku 1980, keď vlastne prvýkrát sa schválila smernica o letnom čase. V súvislosti s tým v roku 2007 vypracovala smernica, eh, komisia eh, štúdiu o dopade aktuálneho režimu. Tu sme vychádzali z informácií, ktoré boli k dispozícii pre komisiu a vyšli sme z toho, že letný čas nemá žiaden e, dopad, to znamená, že ani žiadne úspory. Letný čas nespôsobuje žiadne problémy v e, štátoch člensk- e, Európskej únie, žiaden členský štát od zverejnenia správy požadoval úpravy tých ustanovení. A asi ale nenájdete, pán poslanec, nikoho lepšieho na zodpovedň tejto otázky. Ja som sa zodpovedný za transport, ale v Estonsku som sa zaoberal práve tým, čo je za to vašou otázkou. Bolo to roku 1999, lebo od roku 2009 sme zrušili zmenu času, zmenili sme režim a zaviedli sme jeden čas, či jeden časový režim. V roku 2002 sme sa vrátili k tomu pôvodnému režimu a, op- a sme opätovne zaviedli letný čas. To znamená, že mám s tým veľmi osobné skúsenosti a udeli sa dve také nepríjemné veci, keď sa v roku 2000 vykonal ten krok a keď sa to stalo nepopulárne bola tam jedna vec, čo sa týka denného svetla, tak to večer, večer nemáte svetlo, ale ráno je veľmi skoro svetlo, aj keď nič z toho nemáte, ale večer je príliš skoro tma, takže keď prídete z práce a chcete napríklad niečo vonku robiť s deťmi alebo športovať, tak už je večer. A ľuďom sa to nepáčilo, boli nespokojní a po druhé, to bol totálny zmetok, čo sa týkalo tých tejto, tej, tohto samotného času, bolo nutné vykonať veľké zmeny pri, a bolo to zložité pri cestách do zahraničia. Takže preto sme sa vrátili k letnému času a máme to vlastne teraz a dvakrát do roka meníme čas a ľudia sú s tým spokojní a už nikto nekladol túto otázku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Už sme teraz prekročili stanovený čas je, je 19.35. Čo by som ja teraz chcel je, že aby sme to trošku urýchli, mohli by ste rýchlo zodpovedať doplňujúcu otázku od pána Vlosoviča a potom by sme spravili ešte dve otázky a skončíme. Potom ešte otázku pána Mičela, pani Hákin. A nebudú tam už doplňujúce otázky. A teraz pán Vlosovič, máte otáz- môžete položiť otázku. Keď nemáte otázku, tak nemusíte položiť. Panie przewodniczący, panie komisarzu, mám taką... Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ďakujem pekne. Mám tu určité pochybnosti, lebo keď si zoberiete Spojené kráľovstvo, tak to je v inej časovej zóne, ako je kontinentálna Európa. To znamená, že naše hodinky nie sú nastavené rovnakým spôsobom. Myslím si, čo sa týka e, dopravy, nie je asi dobré mať iba jednu časovú zónu. Pán komisár, mohli ste rýchlo zodpovedať? Ďakujem. Ako som povedal, mám s tým osobné skúsenosti a nevidím tu žiaden dôvod, prečo by sme mali začať nejako opätovne meniť systém, alebo prečo by sme mali nejakým spôsobom zmeniť ten systém, lebo bolo by to celé ešte komplikovanejšie. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz pristupujem k ďalšej otázke, ktorá je pre pani Reding. A prvú otázku položil pán Mitchell, otázka 37, rovnováha medzi slobodou a bezpečnosťou. A potom posledná otázka dnes večer bude otázka 38 od pani Harkin, ktorá sa týka zelenej knihy o dobrovoľníckej činnosti. Ale ako som povedal, žiadne doplňujúce otázky. You can have a supplementary in circumstances, Harkin, but not anybody else. Very nice to see you back, Vivian. Dobre, ste prišli opätovne medzi nás. Takže poprosím vás o odpoveď. President, thank you for uh, waiting. No... Pán predseda, ďakujem pekne. Čo sa týka ochrany a podpory základných práv, to by nemalo byť v protiklade s bojom, bojom proti terorizmu. Malo by to byť prepojené aktivity boj proti terorizmu musia byť vykonávané, pričom sa musia plne, plne rešpektovať princíp právneho štátu a musí sa, musia sa rešpektovať základné práva tak, ako to bolo ukotvené v charte základných práv na úrovni Európskej únie. Toto nie je otázka, kde by e, boli nejaké kompromisy alebo vyváženia jedne, jedné veci proti druhej. Je to otázka, ako naplniť obidve veci, ale bez toho, že by sa ohrozili samozrejme základné práva súlad s základnými právami e, neznamená, že by sa zavádzali nejaké bezpečnostné opatrenia. Toto sa uznalo tým, že sa schválil štokholmský program, ktorý vyžaduje od európskej inštitúcií, aby, aby tu boli nástroje, nástroje na boj proti terorizmu, pričom je nutné, aby rešpektovali v plnej miere základné práva. Takže ja som presvedčená, že to je otázka vyváženosti a nie otázky, ako jedno by tak povedať vyšachovalo druhé. Pán Mičel, doplňujem z otázka. Ďakujem pekne. Pozrite sa, čo sa mňa týka, tak bojovať proti terorizmu, proti kriminálnikom, to nie je žiaden problém, ale čo, čo, čo ma znepokojuje, že my ako poslanci sa nedostatočne zameriavame, či už v Európskom parlamente, alebo v našich národných parlamentoch, parlamentoch NATO, čo spravíme na to, aby sme chránili občanov, aby sme e, chránili súkromie, ako aj osobnú údaje našich občanov. Je tu o občanov, ktorí dodržiavajú zákony, ktorí sú nevinní, ako neoklišťovať ich práva. Toto je zásadné. Ďakujem pekne, pani komisárka. Musím súhlasiť s vami, pán poslanec. Z môjho vypočutia a z mojich krokov ako komisárka pre telekomunikácie viete, že ochrana osobných údajov je pre mňa veľmi dôležitá. Ja som prislúbila, že budem reformovať smernicu o ochrane osobných údajov, lebo táto je z roku 1995. A pokúsime sa to modernizovať na aktuálny stav technológií, ale zároveň sme jasne povedali, že to je preto, lebo musíme chrániť spoločnosť, musíme chrániť osobné údaje jednotlivcov, ktoré nesmú byť využívané nejaké iné opatrenia, ako, je, ako je zadefinované. A ja viem, ako parlament hlasoval, ako konal v súvislosti s otázkou SWIFTu a komisia E, zoberie do úvahy stanovisko parlamentu, keď budeme vypracovať nový mandát na to, aby sme dosiahli novú dohodu o SWIFTe s našimi americkými partnermi. Bude to taká dohoda, ktorá vyváži právo na súkromie a ako, ako aj boj proti terorizmu. Ďakujem pekne. A ďalšia otázka, a posledná otázka je otázka 38 pani Harkin o dobrovoľníckej činnosti. Máte slovo, nech sa páči. Pán predseda, je mi veľmi ľúto, ale nemám túto otázku. V poriadku, ak teda nemáte otázku. Mám mnohé otázky, ale nie túto. Aha, hovorí pán predseda, mám 88, 95 a 100. Pán predseda. V poriadku, takže v takom prípade nemáte 38. Musíte odpovedať písomne, je mi to ľúto. Pani Hákin, máte teraz priestor na pol minúty. Veľmi rada si prečítam vašu písomnú odpoveď, pani komisárka. Máte odpoveď na 39, pani komisárka? Je mi ľúto, niečo sa muselo stať. Som naozaj zmetená. Mám ostatné otázky, ale nie je tu, na ktorú sa pýtate. Myslím, že používame iné číslovanie. Otázka pani Harkin sa týkala zelenej knihy o dobrovoľníckej činnosti. A pán Poselc, mám otázku pána Poselta. Pani Harkin, chcete sa krátko vyjadriť, potom preberieme otázku pána Poselta a potom to uzatvoríme. Áno, dúfam, že komisárka sa pozrie na to, čo som navrhla. Možnosť eh, v roku, rok 2011 je Európsky rok dobrovoľnej práce a po konzultáciách s dobrovoľníckými skupinami a tiež, že zoberiete do úvahy dôležitosť používania buď manuálu ILO alebo no, iných dokumentov. Ďakujem. Nemusíte odpovedať, pani komisárka, máte možnosť odpovedať písomne. Ďakujeme za toto vyhlásenie. A teraz prídeme k poslednej otázke pána Posolta. Ide o tradične usadené menšiny a je to otázka 39. Áno, pán predseda, a ubezpečujem e, e, váženého poslanca, že váženú poslankyňu, že dobrovoľnícka činnosť je veľmi dôležitá otázka a ona dostane primeranú odpoveď na to, na čo sa pýtala. Teraz k otázke tradične usadených menšín. Viete, že toto je jedna z hodnot, na ktorých je založená Európska únia a síce rešpektovanie práv menšín. A so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy je to explicitne spomenuté, spomenuté v článku 2 zmluvy a článok 21 charty zakazuje explicitne akúkoľvek diskrimináciu na základe jazyka alebo príslušnosti k národnej menšine. Takže komisia zabezpečí v rámci svojho mandátu, aby tieto základné práva boli rešpektované vrátane situácií, kedy členský štát implementuje e, zákony EÚ. Existujú množstvo, existuje množstvo legislatívy a programov, ktoré majú zlepšiť situáciu menšín a komisia chce skombinovať tieto nástroje, aby riešila ťažkosti, vrátanie diskriminácie, ktorá môže mať vplyv na menšiny. Viete, že existuje aj antidiskriminačná legislatíva EÚ, ktorá sa použije na zabezpečenie férového zaobchádzania s menšinami. A komisia prijala návrh novej smernice, o ktorej sa momentálne diskutuje, ktorá rozšíri ochranu eh, menšín na základe náboženstva, veku, sexuálnej orientácie nad rámec zamestnanosti, zamestnania a profesionálnej činnosti, aby sme bojovali s rasizmom a xenofóbiou eh, prostredníctvom trestného práva, tak sa chceme zamerať aj na zabezpečenie mm, toho, aby nenávistné slova na základe menšín a zločiny boli e, sankcionované vo všetkých členských krajinách. Komisia kontroluje implementáciu tohto rámcového rozhodnutia v maximálnej miere a národní experti vytvorili skupinu e, s týmto účelom. Je tu tiež e, agentúra pre základné práva, ktorá je kľúčová v pomoci komisii pri vykonávaní jej úloh a je tu Rada Európy a Charta pre minoritné e, jazyky a rámcová dohoda na ochranu menšín. Chcel by som, chcel by som povedať váženým poslancom, že dúfam, že ešte viacej krajín bude nasledovať príklad tých, ktorí už ratifikovali a podpisovali tieto dôležité dohovory. Pán Posolt, máte 30 sekúnd. Pani komisárka, By ste hovorili o tej veci, o ktorú mi išlo, ale dovolte mi ešte raz, sú tu nejaké nástroje na pozitívnu diskrimináciu eh, usadených národnostných menšín? Tie by mali mať rovnaké stratégie, ako platia pre ostatné. To je prvá vec. A druhá vec, zaoberá sa agentúra pre základné právo Viedne aj týmto a ako je to s kontaktami s občianskou spoločnosťou. Prebieha to, týka sa to aj tradične usadených menšín. Neexistuje väčšia nespravodlivosť, eh, než pristupovať rovnako k odlišnému. Thank you. Krátka odpoveď. Súhlasím eh, s váženým poslancom, že nič nie je neferovejšie ako e, nerovné zaobchádzanie e, s určitými skupinami e, a naozaj sme zvážovali používanie skromných zdrojov, ktoré máme veľmi aktívnym a inteligentným spôsobom. Základné, agentúra pre základné práva samozrejme má určité ciele, ktoré musí splniť, ale ak parlament alebo komisia požiadajú agentúru, aby splnila určitú úlohu, tak agentúra celkom iste takto učiní. Čiže poprosím poslancov, aby mi dali otázku, ktorú chcú, aby som položila agentúre pre základné práva a uvidíme, čo sa s tým dá urobiť. Ďakujem, pani komisárka, pán Tarabela, keďže ste prišli, tak vlastne sme končili otázky pre komisiu, ale ak chcete urobiť vyhlásenie na 30 sekúnd, tak môžete, ako určite pani komisárka odpovie na vašu otázku písomne. Takže chcete urobiť toto vyhlásenie? Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Chápem, aké sú naše časové obmedzenia. Chcem len zdôrazniť nevyhnutnosť venovať jeden osobitý rok, ktorý je zameraný na boj proti násiliu proti ženám a um, často ženy sú obeťami fyzického, ale aj psychického mm, násilia, hlavne v rodinách a hambia sa to priznať. Toto je rok, ktorý bude zameraný na to, aby sme tento fenomén tabu odstránili alebo eliminovali a takto bojovali proti násiliu na ženách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Tarbela, ďakujem vám všetkým, pani komisárke, tlmočníkom. Dobrú chuť.